tri oznámenia v súvislosti s rozhodnutím viacerých výborov vstúpiť do medziinstitucionálnych rokovaní podľa článku pravidla 69 C 1 Eh, oznámených za začiatku nášho rokovania v pondelok 16. apríla som dostala žiadosť o hlasovanie v parlamente podľa článku 69 odsek 2 z SAD GUNGL e a zelených FA skupín o rozhodnutí výboru ITRE o vstúpení do interinstitucionálnych rokovaní na základe správy Európskej obchodnej štatistiky. Spravodajcom bol pán Levandovský. Takisto som dostala žiadosť